nepredloží návrh na jej schválenie prostredníctvom hlasovania. Toto boli oznámenia, ktoré som považoval za potrebné urobiť a teraz prejdeme k samotnému programu. Tento program, to je návrh programu, ktorý bol schválený konferenciou predsedov 9. septembra na základe článku 137 rokovacieho poriadku. Máte pred sebou ten návrh programu. A ako viete, čaká nás veľa práce. Minulý týždeň sa konalo vypočutie eh, komisárov pardon, a tento týždeň